like to... Srdečne vás eh, vítam na dnešnej ranej schôdzi. Poprosím vás ešte raz, aby ste sa láskavo eh, posadili a aby sme mohli začať. So my first item is... Takže prvý bod schválenie programu. Predpokladám, že program môžeme schváliť. E, zápisnicu ste dostali ako členové výboru. Ak nemáte žiadne námietky, môžeme považovať e, zápisnic e, z 26. februára za schválenú. A teraz mám niekoľko oznámení dnes rady, že môžeme tu privítať novú administratorku Claire Genta. Vítajte. E, bude pre nás potešením a zaujím, veľmi zaujímavé, aby ste e, teda spolupracovať e, s nami. Lorenz je francúzska, predtým pracovala vo výbere FAM a v, odbore pre politické záležitosti. Chcela by som vás oznámiť, že 20. 3. júna bude vypočutie opravené petície, ďalej budeme e, sa e, schádzať 3. a 4. mája a spolkový e, snem z Nemecka vyšle predstaviteľov svojho petičného výboru a podpredseda komisie Timmermans tiež predstúpi pred náš výbor 5. maja o 3. popoludní. Dúfam, že viacerí z vás e, budú prítomní počas týchto dôležitých e, diskusí. Pokiaľ ide sretne s pánom Timmermansom, navrhujem, aby e, najprv vystúpili koordinátori a potom môžeme pristúpiť k postupu alebo použiť postup Catch the Eye. Dobre? Nemáme tu žiadne návrhy, pokiaľ ide o bod rôzne takže poviem vám o rozhodnutiach koordinátorov. Práve sme skončili schôdzu koordinátorov predtým, ako ste sem prišli schválenie programu 4. 5. mája. Sme to schválili s určitými zmenami, takže mm, dôjde k určitým zmenám. E, dostanete e, e, návrh, aby ste to mohli písomne schváliť španielské petície eh, mm, sa presunú eh, na jún alebo júl. Súvisí to s tým, že v Španielsku sa teraz pripravujú na voľby. Ďalej sme menovali SAD eh, pre návrh stanoviska pre výbor Líbe, pokiaľ ide o situáciu v Stredozemnom mori a potrebe komplexného prístupu a SED, čo skoro e, oznámi e, to konkrétne meno ďalej 23. E, apríla je termín na predkladanie návrhov v súvislosti na nariadením ECR. Spochybnené si boli schválené, tak ako som navrhovala, s výnimkou bodu 1062 z roku 2014 táto petícia bola e, e, vyhlásená za prípustnú a e, predkladateľom poskytneme ešte dva mesiace na to, aby doplnili informácie. Potom sme sa rozhodli o viacerých veciach spolu s koordinátormi. Skúsim sa k tomu vrátiť. Misie, informačná misia I'll, get the information. Pokiaľ ide e, o zisťovaciu misie, o chvíľočku, takže e, zisťovacia misie e, v tejto súvislosti sme sa rozhodli, že koncom tohto roku urobíme jednu takúto misiu. Museli sme sa zaoberať vecou Baliaš a zahrnieme do toho aj Španielsko. Okrem toho, koordinátori sa dohodnú na tom, kam pôjdeme a takisto, čo sa týka roku 2016, Dúfame, že budeme mať viac času na to, aby sme sa stretovali s občanmi v členských štátoch a dúfame, že sa nám podarí usporiadať tri, prípadne viac zisťovacích misií. Týka sa to žiadosti všetkých e, e, e, politických skupín E, s tým, aby sme prekonali e, e, ten rozdiel, tú priepasť, ktorú mnohí vnímajú medzi inštitúciami a občanmi. Je tu žiadosť znovu otvoriť petíciu od pana Valencu. Rozhodli sme sa, že to budeme riešiť v súvislosti s novými usmerneniami pre výbor PETI, o ktorých budeme diskutovať na ďalšej schôdze koordinátorov. Je tu žiadosť FDD a pani Evi E, otvoriť otázku Úradu pre mládež. Aj o tom budeme, e, budeme diskutovať e, v súvislosti s návštevou kolegov z, zo spolkového snemu. Ďalej požiadavka zelených znovu otvoriť 15.03.15. Rozhodli sme sa, že nebudeme to znovu otvárať. A odpoveď na portále PETI E, sekretariat zohľadní všetky pripomienky a poskytne doplňujúce informácie ohľadom nasledujúcich krokov e, v súvislosti s týmto projektom. Ďalej návšteva výboru PETI e, v Národnom zhromaždení vo Welsku. Teda predstaviteľe zhromaždenia prídu k nám v júni v súvislosti s vypočutím o práve na petíciu. To ešte viac vyšší hodnotu ich návštevy. Navrhla som koordinátorom aby e, my, výbor PETI, e, každý rok e, organizoval stretnutia s predstaviteľmi výborov národných parlamentov pre petície, aby sme si vymenili osvedčené postupy. Aj tento návrh bol schválený. Ďalej, neúspešné občanské iniciatíva ohľadom rýchlostného limitu 30 kilometrov v mestách, rozhodli sme sa, že nebudeme v tejto veci konať. Štúdia, pokiaľ ide o schválenie bez e, postupu e, súhlas, e, požiadali sme výbor pro politické záležitosti, aby nám poskytlo ďalšie podklady a to je zhruba všetko. Mali sme veľmi plodnú a živú diskusiu počas schôdze koordinátorov. A teraz bod e, číslo 7. Hlasovanie. E, stanovisko k odporúčaniam pre e, e, e, rokovanie o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. E, predpokladám, že donesli ste za sebou hlasovacie karty. Poprosím vás, aby ste ich e, e, založili. Margaret, nech sa páči. So at the ja už som to spomenula na stretnutí koordinátorov. Ja si myslím, že týto, táto správa sa s ňou zaobchádzala neakceptovateľným spôsobom. Pozmeňujúce návrhy zo e, tých politických skupín, ktoré nie sú v veľkej koalícii, neboli akceptované a nemohli sme dokonca ich dostať ani do špeciálneho hlasovania. Prepáčte, že ja takto politicky to oznamujem. E, Väčšinou to býva tak, že ak nie ste súčasťou kompromisu, čo je zvyčajne normálne, tak máte aspoň príležitosť predložiť vaše pozmeňujúce návrhy a sa o nich hlasuje, ak to nie je protichode alebo ak to nie je pokryté. Ak to je doplňujúce, tak to musí, byť, musí sa o tom hlasovať. Samozrejme, môžete to zamietnúť, to nie je problém, ale ignorovať pozmenice návrhy, že nie sú vôbec obsiahnuté správnym spôsobom v zozname, o ktorom sa hlasuje, tak to je neakceptovateľné ja som teda chcela povedať, že číslo 101 by malo byť e, predmetom hlasovania, ale pokiaľ ide o budúcnosť, a budeme postupovať normálne postupy tu v parlamente, pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú pokryté kompromisom a nie sú v protichode, tak by sa o nich malo hlasovať a malo, je to reflektované v zozname. Ďakujem, to som chcela povedať, to je číslo 101, kde my uvádzame, že fosílne paliva by mali byť vyčlenené z TTIPu. Čokoľvek si o tom myslíte, malo by sa o tom hlasovať. A nie je to tam. Ja si dovolím e, rozhodnúť o postupovaní v tomto výbore a samozrejme môžete požadovať oddelené hlasovanie, ak váš pozmeňujúci návrh nie je protichodný. Takže prejdeme k hlasovaniu. Prejdeme k hlasovaniu. Áno, ohľadne postupu, nech sa páči, pani Trendaling. Ďakujem pekne, vážený, vážená pani predsednička, mene SND. Na zozname hlasovacom je ústny pozmeňujúci návrh ohľadne bodu číslo 12 a ja by som chcela v mene SND povedať, že my sme proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, takže to musí byť zaznamenané. Pani Albioli takisto sa prihlásila o slovo. Áno, veľmi stručne. Súhlasím s týmto eh, návrhom, pretože za GUE chcem povedať, že aj u nám ste odmietli stanovisko, pretože jednoducho naše stanovisko nebolo zohľadené a chceli by sme požiadať, aby napriek tomu sa hlasovalo o týchto pozmeňujúcich návrhoch, pretože sú doplnením a nie sú obsiahnuté v kompromisoch, takže súhlasím s tým, čo povedala pani Auken. Áno, takže žiadate oddelené hlasovanie. Dobre, a to vám zabezpečíme. Can I now proceed to the vote? Takže prejdeme k hlasovaniu. Dobre, takže začneme s hlasovaním. Správa Valenca, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Dva. za, proti, zdržali sa, prijaté. Tri. za, je to po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11, prvá časť, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Ústny pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. Prejdeme teda k hlasovaniu o prvej časti. Za, proti, musíme to overiť. Otváram hlasovanie. EPP má dvoch členov, ktorí sú navyše. V tomto kontexte máme nadbytok dvoch. Už je to v poriadku. Končím hlasovanie. 11 za 15 proti zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Second part, yeah. Druhá časť, áno. The second part se compare, se compare, yes, yes, yes. Yeah, yes, se okay. compare. Yeah. Se compare. The, the second part, the second... Druhá časť. Otváram hlasovanie. Druhá časť je otvorená na hlasovanie. Hlasovali všetci? Tak môžeme ukončiť hlasovanie. 18 za 12 proti prijaté. Prejdeme k pozmeňujúcom návrhu číslo 13 za proti zdržali sa zamietnuté. 14 za proti zdržali sa prijaté. 15 za proti zdržali sa prijaté. 16 za proti, musím si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 17 za proti zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Pozmeňovací návrh 23 za. Proti. Myslím, že to musíme preveriť. Otváram elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci hlasovali. Zatváram. Myslím, že to je zamietnuté. Pozmeňovací návrh 24. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmaňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa, prijaté 28 za, proti. Preveríme elektronicky, pretože sa meníte. Vidím, ako ľudia menia svoj názor, takže radšej to urobíme tak, ako to má byť. Otváram elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Bolo by užitočné, ak by koordinátori mohli indikovať. Hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutá, 32 za, proti, zdržali sa, prijaté 33 za, proti, zdržali sa, prijaté 34 za, proti, zdržali sa prijaté 35 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Stále meníte názory, nemáme tu konzistentnosť v skupine. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 41 za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnutá. 42 za, Žiadate o elektronické hlasovanie? O 41. Áno, tak e, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, prosím. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Vidíte? Pozmaňovací návrh 42 za, proti Zdržali sa. Zamietnuté. 43 za. Proti. Zdržali sa. Ja myslím, že schválené. 44 za. Proti. Zdržali sa. Ja myslím, že prijaté. Dobre, preveríme elektronicky. 44. Hlasujeme o 44. elektronicky. Dúfam, že všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Pozrite sa na to. 22 proti 8. Áno, ale musíte sa vyjadriť. Musíte hlasovať. Pozmanecovací návrh 45 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 46 za proti, zdržali sa, zamietnuté 47 za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnuté. Preveríme elektronicky, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromisný pozmaňovací návrh 1. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmaňovací návrh 54 eh, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre teda. Nehovorte nie, um, radšej požiadajte o elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. O 54. otváram elektronické hlasovanie, teraz ho uzatváram. A bolo to prijaté. Pozmaňovací návrh 55 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 56 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Nehovorte nie, ale radšej požiadajte o elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie o pozmaňovacom návrhu 56. Uzatváram hlasovanie o pozmaňovacom návrhu 56. Je to prijaté. Kompromisný pozmaňovací návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 58 za Proti? Zdržali sa? Myslím, že prijaté. Preveríme radšej elektronicky. Otvárame elektronické hlasovanie o pozmaňovacom návrhu 58. Otváram hlasovanie o pozmaňovacom návrhu 58 na preverenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijali sme to. Pozmaňovací návrh 60 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmaňovací návrh 62 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 63 za proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnutá. Preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie o pozmaňovacom návrhu 67. Uzatváram ho. Bolo to prijaté. Amendment 60. Pozmaňovací návrh 68 za. Proti zdržali sa, prijaté. Compromise Amendment 3 in favor. Pozmaňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Uh, amendment 8. 86. A nie okamih, prosím. Som slepá. Je tu kompromisný návrh číslo 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to zjavne schválené. sa návrh 86. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 87. Za. Proti. Zdržali sa. Domnievam sa, že je to zamietnuté. V poriadku. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté jednoznačne. 88. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Je to schválené. 89, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 90. Za, proti, zdržali sa, schválené. 91 za, proti, zdržali sa, schválený. 92 za, proti, zdržali sa, schválený. 93 za, proti, zdržali sa, schválený. 94 za, proti, zdržali sa, schválený. 95, kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Je tu žiadosť zo strany zelených, aby sa zvlášť hlasovala o pozmeňcom návrhu 101. V poriadku. Hlasujeme, kto je za. 101, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 97. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 104. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Skontrolujme si to ak kolega žiada o previerku, takže hlasujeme elektronicky. 105. Pozmeňte sa na vrch 104, prepačte, samozrejme 104. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A, a to veľkou väčšinou. 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 106. Za? Proti? zdržali sa, schválený. 107 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Check. The vote is open. Hlasujeme elektronicky, prosím. 107. Pozmeni sa návrh 107. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Je to schválené. amendment 108 in 108. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. 109. Za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 110. Za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 111. Za? Proti Zdržali sa? Treba to preveriť elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené. 112. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 113. Hlasujeme e, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. V poriadku, hlasujeme elektronicky, preveríme si to. Treba, stačí len požiadať. Končím hlasovanie. Je to schválené. OK. Aha. 114, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 116 in favor. 116, kto je za? Proti? Zdržali sa? Tiež schválené. Kompromisný sa návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A to je jednoznačne schválené. A teraz budem hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Ešte niekoľko hlasov chýba. Stále hlasujeme. Ešte jedna osoba chýba. Ak nie, ukončím hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, spravodajcovi, spravodajkyni.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 E, spravodajkyňa Kabeson Ruiz. Pozmeňujem sa návrh číslo 1. Kto je za? Za. Pozmeňujem sa návrh 1. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujem sa návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujem sa návrh 3. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 5, za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 6, za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 7, tento bol stiahnutý kompromisný návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, Schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 10. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí? E, číslo 13 stiahli. A teraz kompromisný návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 13, ktorý eh, stiahli, 15 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný eh, pozornosť návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, e, schválený. 18 e, za, proti, zdržali sa schválený kompromisný pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa schválený 22 za, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí Elektronické hlasovanie, overíme si to. na návrh 23. Hlasujeme elektronicky, prosím. A bolo by dobre, keby e, koordinátori e, to naznačili, aby som e, ja bola v obraze. A ja som členka. A ja potrebujem vedieť, ako hlasovať. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromisný pozmeň sa navrh 5. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Prepačte, schválený. 33 za, proti, zdržali sa, Schválený. Kompromisný pozmeňujúci návrh 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 35 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 36 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa schválené. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 bolo stiahnuté, 50 za, proti, zdržali, bolo to jasne schválené. 55 za, 55 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je schválené. 54 za, proti, zdržali sa, schválené, 51 za, proti, zdržali sa, prijaté, 56 za, proti, zdržali sa, prijaté, 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 61 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63 proti, zdržali sa schválené. 64 za, proti, zdržali sa schválené. 65 za, proti, zdržali sa schválené. 66 za, proti, vypadáva to, 66 za, proti 67, ale predsa len sme o tom hlasovali. Okay, the request by the Greens is that... Uh, Zelení žiadajú, aby pozmeňujúci návrh 66 bol odhlasovaný s pridanou časťou, ktorá nebola začlenená. Takže ešte raz to dávam na hlasovanie, kto je za. K 66. Dodatočná časť, ktorú zelení majú pocit, že to nebolo pokryté, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa. Zdržali sa. Musím to overiť. K 66. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. K 67. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 70 za, 70 za, proti, zdržali sa, prijaté. 72 za, proti, Zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie 72. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. 76. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za, prijaté proti, zdržali sa, prijaté. 88 bolo stiahnuté, 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za. Soledad, spravodajkňa, žiada o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, mám pochybnosť. 82. Ten vypadol, pretože bola prijatá. Myslím, že 55 bola prijatá a preto vlastne sa o tom nemalo hlasovať. Áno, overíme si to a máte pravdu takže malo to byť stiahnuté. 92, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Žiadal niekto overenie 96. Áno, otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A je to prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overiť si to musíme. 97. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie a bolo to schválené skutočne tesná väčšina, ale bolo dobre si to overiť. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa prijaté. 102 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Sto štyri za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, prijaté. 106 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz hlasujeme o celku, o celom stanovisku. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A bolo to veľmi tesne prijaté. Gratulujeme spravodajcovi. Ďakujem vám veľmi pekne. Milí kolegovia, trvalo nám toto hlasovanie trošku dlhšie, než sme plánovali, čiže musíme sa teraz venovať znova petíciám. Toto bude petícia Paula e, e, Štefana v mene zväzu Lebensraum Matiktal. Je to petícia číslo four lomeno fourteen som veľmi rada, že tu petičníka máme dnes medzi nami pána Paula Štefana, ktorý nám bude prezentovať PowerPointovú prezentáciu a potom odovzdáme slovo priamo komisii. Um, rádi by sme vám vyjadrili našu podporu. Ospravedlňujeme sa za to, že eh, hlasovanie trvalo tak dlho, ale toto je to, čím sa väčšinou zaoberáme v tomto výbore. Odovzdávam vám slovo na 5 minút. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. Ponajprv by som vás rád všetkých pozdravil. Volám sa Paul Štefan a som koordinátorom eh, zväzu Lebensraum Matiktal. Predmetom eh, našej petície je novoplánovaná trasa B147 medzi eh, obcov Braunau am Inn a obcov Strasvalchen. Plánovanie celého projektu je už hotové a um, má sa viesť nová um, trasa k súčasnej B147. Politici rozdelili tento projekt na štyri časti. Áno, teraz to funguje, myslím. No, to je technika hovorí petičník. Týmto pádom sa o, odôvodnilo, že na základe zákona 2005 nie je potrebné opätovné preverovanie environmentálnych dopadov. E, prvou časťou e, bude čas do Matighofenu v dĺžke 9 kilometrov. Tento úsek sa znova rozčlenil na tri časti v zmysle judikatúry Európskeho súdneho dvora je práve otázka toho rozčlenenia um, dôležitá a musíme sa venovať posúdeniu podľa predpisu UVPG 2000. Do roku 2018 e, sa má dokončiť e, diálnica na bavorskej strane, to je A1 a A10 na rakúskej strane by sa takto mali spojiť. Tým pádom vzniká nová transverzála cez veľmi husto osídlené územie. V skutočnosti sa ukazuje, že e, husto Hustota dopravy bude vyššia, než sa predpokladá v tejto konkrétnej časti, čiže ehm, tieto hraničné hodnoty potrebné pre uskutočnenie dopadu na životné prostredie budú výrazne prekročené. Hovoríme celkovo o dĺžke 40 km v rámci B147. Napríklad ehm, stred mestečka Šalchen bude úplne v strede preťatý, môžete to vidieť aj na obrázku. Prechádza to cez husto zalesnenú oblasť. Tieto zistené fakty ohrozujú jednoznačne bezpečnosť tu žijúcich ľudí a taktiež trval udržateľný rozvoj ďalších generácií celý tento postup vedie k tzv. salámovej taktike, navýši sa tak najmä ťažká doprava a tento e, projekt výstavby by zhoršil súčasný stav v zmysle judikatúry EU tak ako ste mohli vidieť na predchádzajúcom obrázku, je potrebné uskutočniť posúdenie vplyvov rovnako na českej ako aj rakúskej strane, aby sme mali posúdenie podľa zákona UVPG 2000, či e, však e, všetko vyhovuje e, ustanoveniam tohto zákona. Príslušný orgán nikdy nepreveril a my ako ekologický zväz bohužiaľ nie sme v stave čokoľvek zmeniť alebo o čokoľvek žiť žiadať, vopred nedostávame okrem toho žiadne informácie a um, konvencia z Arhusu, ktorá vstúpila do platnosti 30.10.2001 o nároku uh, jednotlivcov na prístup k uh, právnej ochrane nám nebola zabezpečená. Taktiež je potrebné v ekologických záležitostiach zapojiť verejnosť. Bohužiaľ nám bolo odmietnuté zúčastniť sa na tejto aktivite. Následky projektu zdravotné zaťaženie obyvateľstva 1,5 milióna štvorcových eh, lúk a eh, ornej pôdy bude zničených Obec Šalche s 3500 obyvateľmi bude rozdelená na poli, jednotlivé časti obce budú takto oddelené. Naďalej sa bude navyšovať nebezpečenstvo záplav. Ohrozujú sa taktiež e, zdroje pitnej vody. Pán profesor Makun e, z Technickej univerzity vo Viedni v januári 2015 e, vypracoval štúdium Obec Matighofen bude odľahčená od dopravy iba v miere 20 Moja e, žiadosť a prozba pre vás, keby ste prosím veľmi rýchlo niečo podnikli, pretože v júni sa má začať s výkopovými prácami a my nemáme žiadnu podporu. Prosím, vyzvite Rakúsku spolkovú vládu a našu krajinskú rakúsku vládu, aby dodržiavali e, zákon UVPG 2000 a aby sa rovnako na nemeckej aj českej strane dodržal tento postup na základe Aarhuskej konvencie Rakúsko nám musí dať k dispozícii príslušné právne mechanizmy, aby sme mohli využívať e, a uplatňovať naše práva, ktoré vyplývajú z tejto konvencie. My sme absolútne bezmocní. Možno by ste nás mohli podporiť aj v tom, aby e, e, bola vytvorená v príslušnom rakúskom úrade koncepcia dopravy. Prosím, pomôžte nám, aby sme uspeli nie len v parlamente, aby sme boli braty vážne, aj u nás doma v Rakúsku, v Hornom Rakúsku. Um, mm, do, objavujú sa tu určité strachy. Na jednej strane ide o negatívne dopady, ktoré budú nasledovať, ktorými budeme musieť všetci trpieť, ale ide aj o to, že sa opäť nedodržiavajú politikmi zákony. Ako som už povedal, my sme absolútne bezmocní. Demokracia v tomto prípade určite nie je silná. Do, e, pomôžte nám prosím k tomu, aby sa dodržiavali zákony. Rád by som vyjadril vďaku za to, že tento petičný e, výbor vôbec existuje. Ďakujem za to, že um, ste e, ma tu privítali. Ďakujem, že som mohol prezentovať túto záležitosť. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte príjemný a úspešný deň. Ďakujem pekne, pán Štefan, za to, že ste k nám prišli, za to, že zdieľate s nami vaše názory a teraz som rada, že môžem odovzdať slovo komisii. Pán Mark Oliver Heidkamp ju tu zastupuje. Prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ďakujem aj petičníkovi za vysvetlenia. Rád by som predoslal, že petíciu sme dostali až včera, tak na, nám prosím nemajte za zlé, že nemôžeme ešte prezentovať záverečnú pozíciu. Vychádzam z toho a prvá, prvá analýza ukazuje, že prílohy petície sú veľmi relevantné, čiže tieto samozrejme budeme musieť e, detálne analyzovať. Samozrejme, že tak urobíme. Petičník prezentoval dve veľké témy v debate. Poprvé, ako vraví táto salamová taktika, komisia môže e, prisvedčiť v tom, že na základe rozsudku judikatúry Európskeho súdneho dvora je to tak, že skutočne ak sa jeden celkový projekt zámerne delí na menšie projekty, aby sa obišli e, ustanovenia UVPG 2000, tak toto nie je úplne e, absolútne prípustné. Chcem zhrnúť naše stanovisko. Rakúsky zákon um, stanovuje hranicu 10 kilometrov na to, aby to podliehalo prevereniu v rámci zákona UVP. Je potrebné zohľadniť kumulatívne aspekty pri celkovom posudzovaní. Petičník vysvetlil teraz ešte raz, že plánovanie celého projektu je hotové. Naša otázka znie, ako v, to vyzerá e, v dokumentoch a e, v potvrdeniach, ktoré ste predložili. Čiže ako môžete dokázať, že týchto 10 kilometrov bolo rozdelených na 3 a 3 a 2 kilometre? Čo sa týka týchto troch podprojektov, Prvý už bol schválený, druhý sa nachádza v schváľovacej fáze a tretí ešte do schváľovacej fázy sa nedostal. Čiže ak to celé zrátame, tak táto e, hranica ešte nebola dosiahnutá. A okrem toho, ako vedľajšia pripomienka, rád by som poukázal na to, že ak druhý projekt v tejto súvislosti priestorovej bude naplánovaný, tak musíme preveriť, či Uh, už bol schválený, kumula, eh, či sa eh, dá do kumulatívneho eh, zhrnutia zarátať ten prvý projekt, ktorý už bol schválený, čiže musíme preveriť všetky fakty a dostanete od nás písomnú pozíciu. Druhý bod, ktorý Petičník nadniesol, ktorý je pre nás veľmi zaujímavý, a to je námietka, že Arhuská konvencia sa v Rakúsku neaplikuje um, v plnej miere povedal, že je obmanom um, zapísaného spolku podľa rakúskeho práva a my tomu tak rozumieme, že na základe tejto skutočnosti nemôže požiadať o zisťovacie konanie. Negatívny výsledok tohto konania by potom mohol byť napadnutý pred súdom, týmto ekologickým zväzom a najmä v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, takýto negatívny výsledok zisťovacieho procesu neexistuje. Opravte ma prosím, ak tomu tak nie je. Čiže vy ako zapísaný ekologický spolok nemáte zatiaľ možnosť proti tomu, čo sa deje, vystúpiť. Na základe analýzy by sa mohlo stať, e, zdôrazňujem, že došlo k určitému nezámernému um, lapsusu. Otázka znie, či existuje záverečné, mm, záverečné schváľovacie povolenie ak áno, či budete mať k nemu prístup, či sa budete môcť súdne proti tomuto brániť a či budete mať vôbec možnosť naštartovať zisťovací vyšetrovací proces. Chcem e, poukázať na to, že momentálne prebieha pred Európskym súdnym dvorom konanie proti Rakúskej republike v tejto istej veci, čiže osoby, ktoré sa nemohli zapojiť do negatívneho zisťovacieho postupu, e, by sa mohli proti tomuto neskôr e, brániť rozsudok Európskeho súdneho dvora očakávame. Dúfame, že sa k tejto otázke vyjadri a síce do akej miery takéto ekologické zväzy budú mať e, prístup k e, súdnemu opravnému prostriedku, čiže v tomto zmysle to rozanalizujeme a dúfame, že od vás dostaneme ešte ďalšie informácie. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán predsednička. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz uh, eh, otvorím eh, slovo pre kolegov. Pán Becker sa prihlásil. Poprosím vás, aby ste mali nás zariteli, že sme vo veľkom omeškaní. Takže ak nemáte e, nevyhnutnú potrebu sa vyjadriť, nevyjadrite sa. Takže hm, pán Becker, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička pre, e, vážený pán pred, komisie, vážený predkladateľ, e, naozaj máme tu dočinenie s veľmi naliehavou e, záležitosťou. O niekoľko týždňov alebo e, mesiacov sa začne stavba. Chcel by som poďakovať výboru pre petície za to, že e, sa tu e, zaoberáme e, naliehavou záležitosťou, ale e, považujem za nepochopiteľné, že predstaviteľ e, komisie dostal poklady iba včera. Myslím si, že to treba e, mm, e, prešetriť, treba sa tomu venovať. Je mi jasné, že je tu veľká výčetka zo strany predkladateľa ohľadom porušenia zákonu, ekologického zákonu a to sa musí rýchlo prešetriť komisiu a E, netreba sa dolovať na to, že ste to iba prinedávno dostali. Mali by ste čím skôr e, poskytnúť užitočné e, informácie a nie nevyhovárať sa na to, že nemali ste na to čas e, keďže sa e, oznámilo e, čoskoro začiatie stavby, treba naliehavo konať, mm, treba naliehavo urobiť potrebné kroky, ak sa to nestane potom, E, to bude mať obrovský význam e, z toho hľadiska, či nejaký úrad obchádza e, legislatívu alebo nie. Som toho názoru, že potrebujeme čím skôr vyžiadať stanovisko rakúskych úradov. Ďakujem pekne. Peter, ja? Ja, e, genau... Chcel by som sa pripojiť k môjmu predrečníkovi. Naozaj je to rakúska špecialita E, keď e, projekt sa delí na podprojekty. A naozaj, pán kolega Becker, mali by sme konať veľmi e, rýchlo. Je to nesprávne urobené, treba to konať. A teraz otázka. Komisia naozaj správne zistila, že v prípade prvých desiatich kilometrov nemôžeme nič robiť, ale E, potom e, e, Rakúsko povie, nik nemá v zámere budovať ešte niečo naviac. Takže je na mieste opýtať sa, či budú budovať viac ako 10 km, možno začnú s 10 km, kilometrami a budú hovoriť, že to spolu nesúvisí. Ale tento projekt bude dávať zmysel, ak sa začne 4. júna a potom sa príde na druhý úsek Takže e, otázka na komisiu naozaj e, treba e, čo, čím skôr zistiť od Rakúska, čo všetko plánuje urobiť. Zistujem, že nik iný sa nehlasil slovo, takže rozhodneme sa tak, že ponecháme túto petíciu otvorenú, požiadame rakúske úrady o doplnenie informácií, urobíme to rýchlo a myslím si, že najrychlejšie získame takéto informácie, keď budeme kontaktovať e, stále zastúpenie v Bruseli a požiadame ich, aby začali v tejto veci konať. Môžeme tak robiť? E, pán e, predkladateľ, ste s tým spokojní? A ja som spokojná, ak ste spokojní vy. Ďakujem veľmi pekne. Chceli by ste ešte niečo doplniť? Takže ste spokojní? Bohužiaľ, nepočujeme. Áno, E, smerom na komisiu. Ja tu mám e, plán e, Horného Rakúska až do Zandsburgu. Nie tu žiadne obchvaty, ale v každom prípade je to tu, je to k dispozícii. Je to aj na domovej stránke veľmi to chápeme a nabadáme vás, aby ste rovno oslovili predstaviteľe komisie priamo tu a my zase napíšeme e, stálemu zastúpeniu e, Rakúska v Bruseli, aby sme získali potrebné informácie. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám šťastný návrat domov. A ďalšia petícia, o ktorej budeme diskutovať, je to 1833 z roku 2013. Gizela Urban a Gabriele Mencel e, v mene viacerých združení na ochranu zvierat. Takže myslím si, že prekladatelia sú prítomní miestnosti, kde ste, tu ste. E, Podstate sa prosím a odovzdám vám rovno slovo, máte k dispozícii 5 minút. Môžeme začať? Vážená pani predsednička, prítom, vážený prítomný, ja som z organizácie e, Ochrana zvierat bez hraníc. Tlmočníci nepočujú e, rečníka, pretože je hľuk v miestnosti. A počujeme vlastne dva vstupy. Tak film, ako aj rečníka. Nedá sa tlmočiť. My sme presvedčení, že pokusy na zvieratách sa nedajú takýmto spôsobom podporiť Máme tu viaceré iné testovacie kontroly, ako napríklad doktor Claude Rice vyvinul takúto metódu. A tie dokumenty vám môžu byť predložené. Bohužiaľ, tie alternatívne metódy zatiaľ neboli validované, avšak čo nie je známe, je, že pokus na zvieratách samotný nikdy nebol validovaný. Každých 10 sekúnd v Nemecku napríklad zahynie zviera pri pokuse na zvieratách. Sú 3 milióny zvierat v Nemecku. V Európskej únii zhruba 12 miliónov zvierat takto zahynie. A tie nepoznané čísla sú ešte vyššie. Zhruba 80 tisíc ľudí v Nemecku zomerie každý rok na vedľajšie účinky liekov, ktoré sa, lieči, ktoré sa skúšali na zvieratách. Je to štvrtá príčina úmrtia. Nemusíte byť vzdelaní, aby ste tušili, že všetky experimenty, ktoré sa robia na zvieratách a tie výsledky majú vypovednú hodnotu iba pre daný živočíšny druh. A keď sa nad tým zamyslíme a pozrieme do problematiky, tak vlastne sa to týka iba daného individua, daného zvierata, na ktorom bol pokus urobený. Zdravý ľudský rozum nestačí, e, a teda stačí na to, aby sme pochopili, že jednoducho pokusy na potkanoch nemôžeme e, tie výsledky potom aplikovať na ľuďoch. Ukážeme vám film, ktorý vznikol už skoro pred 40 rokmi. Ako viete, máme predpisy aj na úrovni Európskej únii, kde jednoducho sa na zvieratách, e, na niehľadavcoch robia napríklad e, takéto pokusy. Môže to byť aj morské zvieratá, môže to byť aj psík, a psík je modelom, kde sa testujú pesticídy. V tomto prípade ide o fosfát A teraz príde film.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 sú tu technické problémy, ale uistujem vás, že my sme preskúmali vašu petíciu. Výbor sa, si pozrel všetky tie informácie, ktoré ste nám dali, takže možno by ste záverom mohli ešte doplniť váš vstup a potom dáme slovo komisii. Chcela by som predsa len ten film ktorý nebol popísať. Išlo tu o laboratórium v Švajčiarsku, išlo tu o štúdiu takéhoto, takéto látky, trimetylfosfát. 50, 5 biglov bolo skúmaných alebo využitých na tento pokus a ukazuje sa tam jasne, ako brutálne sa týmto zvieratám vlastne e, sa na nich tieto pokusy robia. Ľudia chytia zviera za krk, jeden mu dá tabletku do úst a jednotlivé postupy otravy sa tuto popisujú. Oslabenosť, mykanie, och, ochrnutie a krče. A vlastne takýmto spôsobom zomiera, uhynie toto zviera. Je priateľský, ale jednoducho už nedokáže chvostíkom vrtieť. Na 150. deň tohto výskumu je dátum, kedy zahynie posledné zviera. Akým spôsobom sa môžu takéto, takéto týrenie vyargumentovať? Nie je to nemorálne takýmto spôsobom takto podlo otráviť zviera? E, také výskumy týchto predpisov, napríklad RIČ, máme tu smernicu o biocídoch, vieme, že to, sa tý, to je číslo, to nariadenie 544-211 ohľadne pesticídov. Vidíme, že pokiaľ ide o požiadavky, pokiaľ ide o údaje, tieto nie vždy zodpovedajú aktuálnemu stavu vedy a technológie. Momentálne máme k dispozícii viac ako 40 alternatívnych metód na úrovni OECD. Američania. Náš predrečník tiež hovoril dlhšie. Náš predrečník tiež mohol hovoriť trochu dlhšie. Aha, 5 minút. Nepočujeme rečníka, hovorí bez mikrofónu. Je to veľmi dôležité, ale uistujem vás, že moji kolegovia to preskúmali a my sme to teda preskúmali, bohužiaľ video nefungovalo. Mohli by sme teraz dať slovo komisii a potom ďalším kolegom a potom môžete sa ešte vyjadriť na záver. Je to v poriadku pre vás? Ak teda áno, tak dostane slovo teraz komisia Karin Kilian za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa dodržať čas. Už sme dali k dispozícii reakciu po tom prvom vypočutí a Chcela by som sa sústrediť v tejto odpovedi na tri kľúčové aspekty, čoho sa týka táto petícia, čo vnímame my ako otázku hodnoty zvierat, ako vedecký model pre zvieratá, disponibilita jednotlivých alternatív, pokiaľ ide o testy, pre všetkým pokiaľ ide o toxikológiu a vhodnosť získavania údajov na úrovni európskej legislatívy, pokiaľ ide o REACH. Chcela by som zdôrazniť, že kategoricky ten pohľad, ktorý je prezentovaný v petícii a videli sme aj tu, že zvieratá nemôžu byť využívané ako model pre zvieratá, to jednoducho neprezentuje vedecký, vedecký konsenzus. A ešte treba povedať, že sa to ignoruje zhruba 100 rokov po kroku v oblasti medicíny, čo je vlastne čo vychádza vo veľkom, veľkej miere z výskumu a aplikácie liekov na zvieratách. To dobre ilustruje skutočnosť, že do istej miery zvieratá môžu slúžiť ako modely pri takýchto pokusoch. Žiadny vedec nepovie, že tieto modely sú 100% v poriadku a je veľmi dôležité, aby sme zobrali do úvahy určité obmedzenia, na to, aby sme sa pokúsili pochopiť tieto obmedzenia a tie nové technológie, ktoré boli zavedené vo výskume vedeckom, priniesli veľké pokroky práve vo vnímaní molekulárnych mechanizmov, pokiaľ ide o jednotlivé časti molekúl, ktoré sa momentálne využívajú ako náhrada pri takýchto pokusoch na miesto zvierat. Zredukovala sa tým potreba testov na zvieratách a týmto spôsobom máme väčší, väčšiu dôveru v také výsledky týchto výs- pokusov. Ale všetky tieto nové technológie a mechanizmy, ktoré sa uplatňujú a tie vedomosti, poznatky, ktoré máme, nás informujú o takých súčastiach tejto skladačky, ktoré zatiaľ ešte nevieme zaintegrovať kompletne do toho celkového modelu, aby sme vedeli, čo sa vlastne deje na úrovni kompletného organizmu. A toto je dôvod, prečo budeme potrebovať zvieracie testy aj naďalej v budúcnosti. Druhá vec, pokiaľ ide o dostupnosť alternatív pre testy na zvieratách, z toho istého dôvodu, ako som práve povedala, máme tú istú situáciu na úrovni toxikológie, v navýšenej miere využívame alternatívy, aby sme vyhodnotili toxické účinky takýchto liekov. Využívame nové metódy ako in vitro, dokonca aj prediktívne prístupy počítačové, ktoré vlastne takýmto spôsobom dokážu nahradiť alebo ponúknuť alternatívu. Nie je tu však konsenzus na úrovni vedcov, že v tomto zmysle by sme mohli sa zaobísť absolútne bez zvierat a ešte by som chcela povedať, že tu máme aj správu, ktorú vlastne na úrovni komisie pripravujeme, pravidelne ju aktualizujeme, takže k tejto téme máme poznatky. Máme veľké pokroky práve v oblasti vyhodnocovania takých miestnych e, účinkov, ako napríklad iritácia kože a tak ďalej. A ak chcete vyhodnotiť komplexnejšie vplyvy liekov na organizmy, na celé organizmy, tak Jednoducho momentálne sa to ešte nedá, iba teda na základe takých in vitro metód. Predkladateľka poukázala na program US TOX 22 a projekty, ktoré sa v rámci tohto programu robia v Spojených štátoch amerických a tvrdí, že sa využívajú na regulatórne postupy v Spojených štátoch amerických. Aby som chcela povedať, že toto nie je v plnej miere pravdivé nereflektuje to tie, výs- tie projekty, oni ešte stále získavajú jednotlivé poznatky o tých chemických látkach, aby urobili ďalšie pokroky, pokiaľ ide využívanie takýchto metód. A cieľom týchto metód, aspoň v krátkom strednodobom hľadisku, je využívanie týchto metód ako screeningové metódy na to, aby sa identifikovali také látky, ktoré potrebujú ďalšie testy, na to, aby sa uistili, že sa tieto látky môžu uplatňovať bez problémov na ľuďoch. Tam, kde sa vyhodnocujú riziká chemických látok, to sa ešte stále robí na základe pokusov na zvieratách a tie požiadavky jednoducho o údajoch sú podobné ako napríklad Európskej únie. Aktivity komisie práve pre oblasť rozvoja a pokroku pri tých alternatívach, to sme, poukaz- to sme popísali v tej odpovedi, ktorú sme predložili, ale podľa nášho názoru je veľmi dôležité to brať do úvahy Nebudem ich teraz rozpisovať, chcela by som povedať iba toľko, že pokiaľ ide o REACH a pokiaľ ide o ďalšiu legislatívu, tak my sme stále, e, my aktualizujeme našu legislatívu a tie analýzy, ktoré boli poskytnuté v, e, v rámci predloženia tejto petície zo strany predkladateľky, e, vlastne prezentujú už zastarané informácie, legislatíva už bola modernizovaná odtedy a Požiadavky Ríču boli takisto aktualizované na základe najnovších opatrení a všetko to postúpilo dopredu vo viacerých oblastiach, pokiaľ ide napríklad o pesticídy, tam požiadavky na údaje takisto už boli zmodernizované. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my vám. To bola veľmi skrátená verzia, veľmi dobrá a presná, eh, presné zmapovanie situácie a ja si myslím, že to môže byť inšpirácia pre predkladateľku na to, aby ďalej preskúmala tie detaily odpovede zo strany komisie. A teraz otváram diskusiu. Kolegovia, môžete sa prihlásiť pani Auken. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať za to, že ste prišli medzi nás. Ja som bola napríklad v Rade v Dánsku, pokiaľ ide o testovanie zvierat, a kde sme boli v mene zvierat tam. A ja som sa tam dozvedela, že ak jednoducho chcete splňať pravidla OECD, pokiaľ ide o testy na zvieratách, čo je veľký rozdiel od toho, čo prezentujete vo filme, to je jednoducho dramatický rozdiel. Ak to chcete splniť, a ja som samozrejme pripravoval aj zákony o testoch na zvieratách v Dánsku. A chcete splniť všetky pravidlá, kde napríklad je zakázané, aby zvieratá trpeli. To je zakázané. E, to si niekedy potrebujete viacero zvierat, pretože napríklad pokiaľ ide o lieky proti bolesti, tak nechcete znížiť tú bolesť na tých zvieratách, potrebujete viac zvierat, takže to je ten konflikt, s ktorým musíte sa vysporiadať. Takže myslím, že by sme sa mali spýtať komisie, či skutočne trvajú na dodržiavanie pravidel OECD vo všetkých členských štátoch, po prvé, a po druhé, priemyselné odvetvia by chceli, aby sme my zrušili takéto testy na zvieratách, pretože to je veľmi nákladné, ak jednoducho majú plniť všetky tie pravidlá, to je veľmi nákladné. A keď to porovnáte so Spojenými štátmi americkými, musím si uvedomiť, že tam je bezpečnostný zákon, ktorý my nemáme. To znamená, ak sa niečo udeje osobe, tak vlastne hneď začnú súdne procesy. Ale my takýto druh legislatívy nemáme a my musíme postupovať preventívne, to opatrne, to znamená, musíme postupovať bezpečnejšie a ak aj všetky tie zložky predtým boli vyskúmané, keď urobíte nejakú novú zmes, novú látku, neviete, ako to jednoducho celé funguje, aký to má vplyv na zvierat alebo na organizmus. Takže nedá sa povedať iba nie e, z dôvodov bezpečnosti a nemyslíte si, že my sme tu na strane priemyslu, to práve nie, práve naopak. A po druhé, a tým už končím, nejde tu iba o výskum, e, ale ukážem vám konkrétne dôkazy, čo sme napríklad mali v Dánsku, pokiaľ ide o endokrínne disruptory. A tam chemický priemysel povedal, že oni nechcú jednoducho všetky tie princípy dodržiavať a oni povedali, že potrebujú konkrétne dôkazy. Teraz už máme dôkazy z týchto testov na zvieratách, pokiaľ ide o dopad na endokrín, aké tieto endokrínne disruptory sú nebezpečné my tento argument využívame v diskusii proti komisii, častokrát to pohltí ten, tá, ten priemysel, ale ak by sme nemali takéto testy na zvieratách, ako tomu je teraz, pokiaľ ide o dopad pokiaľ ide napríklad o mužskú fertilitu. Muži na barikádach tých nezaujíma, že či jednoducho oni prišli o plodnosť, ale oni sú, ich, ich zaujíma hlavne tá ich záležitosť a tie ich veci. Takže musíme si uvedomiť, pozrime sa napríklad na potkany ja som rada, že používame potkany a nie deti na takéto testy. A e, skutočne mi to je ľúto, ale ak chceme skutočne splniť všetky tie pravidlá OECD, tak je to takto. Petriar, prosím. Prepačte. Eleonor Fivios požiadala o slovo ešte pred vami, čiže musíte počkať, Peter. Eleonora, máte slovo. Chcela som sa tiež v krátkosti prihlásiť o slovo. Podporujem petíciu v plnej miere a som vám veľmi vďačná za to, že ste tu nadniesli tento problém, pretože je veľmi závažný. My vieme taktiež, že občianská iniciatíva, respektíve referendum o vivisekcii práve bolo uzavreté a aj u nás tu v nasledujúcich mesiacoch e, sa bude konať rozpráva o tejto téme. Napriek uisteniam, ktoré nám dala Európska komisia, išlo o veľmi dôležitú tému, pri ktorom e, by sme mali veľmi dôrazne sledovať aby ehm, sa zvážilo, či prípadne smernicu REACH nie je potrebné prepracovať. Podľa tejto smernice sú naďalej prípustné e, pokusy na zvieratách, hoci alternatívne, o mnoho efektívnejšie metódy sú aj známe, aj rozšírené. Hoci vyhodnocovanie cie testy nikdy nejestvovali. Čiže vedecké dôkazy o tom, že pokusy na zvieratách sú účinnejšie, neexistujú. Napríklad, keď si spomenieme na vysokú mieru chemikálií, ktoré sa testujú a potom uvádzajú na trh, 0,004 farmaceutík neprešlo ani pred klinickou, ani postklinickou fázou. Čiže tieto zbytočné barbarské praktiky bez vedeckého základu musia byť ukončené, pretože sú kontraproduktívne, čo sa týka ďalšieho vývoja a pokroku. Ide o naše zdravie a aj o zdravie zvierat. A z etických dôvodov som plne stotožnená s tým, že ide o barbarské praktiky, ale je to aj eticko-vedecká otázka, ktorá sa týka ochrany nášho zdravia. Peter, teraz máte slovo vy. Rečník hovorí bez mikrofónu. Moja prvá pripomienka pre petičníka, ak diskutujeme o petícii vo výbore pre petície, tak je to uznanie členmi výboru, že ide o dôležitý problém, ktorým je potrebné sa politicky zaoberať. Inak by petície mohli byť uzavreté veľmi rýchlo tam, kde môžeme poskytnúť odpoveď. Komisia zdoraznila ešte jednu vedľajšiu vetu. Rôzne organizácie sa zaoberajú touto témou, ktoré mnohé dosiahli. Myslím, že v posledných 20 rokoch asi sa tak stalo, Um, boli to pokusy o ukončenie pokusov na zvieratách. Na bunkovej báze sa vyvinuli nové technológie a politicky sa diskutuje otázka, do akej, miere, do akej miery je možné pokusy na zvieratách, ak nie úplne zakázať, tak minimálne obmedziť. A komisia sa práve zaoberá analýzou, respektíve aktualizáciou právneho základu pre smernicu REACH a myslím, že tu sa skrýva veľký kompromis, ak by sa teda mohli zakázať pokusy na zvieratá alebo minimálne eliminovať, tak potom by sa nemuseli opakovať pokusy v tomto smere v pravidelných e, intervaloch sa tieto snahy opakovali, nemusia sa pokusy robiť napríklad v celej Európe, ale len na jednom mieste to by bolo riešenie a nové technológie sa môžu používať. A teraz poviem vlastnými slovami, ak už na bunkovej báze zistíme, že nejaká látka je škodlivá, alebo že ide o látku, ktorá je smrteľná, tak to nemusíme skúšať ešte na zvieratách to je veľmi um, jednoducho naformulovaný príklad. Čiže celkom určite má vaša snaha zmysel, e, politická sféra e, je voči nej otvorená a pokúsime sa na tom pracovať ďalej. Ďakujem. Pani predsednička na mňa pozerá dosť prísne, preto musím už e, prestať hovoriť. Ďakujem, hovorí pani predsednička, toto je veľmi dôležitá téma, téma a celkom určite je toto dôvod, prečo môžeme povedať petičníkovi, čo sa bude diať ďalej. 11. mája sa bude konať verejné výpočutie k občianskej iniciatíve, ktorá bude prenášaná po internete. Volá sa to Stop Vivisection, zastavte vivisekciu. Čiže toto bude veľmi dobrý následný krok k vašej petícii. My sme sa zúčastnili, vypočuli sme si názor komisie, kolegovia to mohli prediskutovať. Ja vás chcem ubezpečiť, že tento výber Bor sa bude zapájať do rozpravy v rámci e, verejného vypočutia na tému stopivý section. Čiže teraz navrhujem kolegom, aby sme túto petíciu uzavreli a prešli k ďalšej. Je to pre vás tak v poriadku? Áno, ďakujem pekne za to, že ste prišli. Prajeme vám šťastnú cestu domov a Dúfam, že budete dnes ešte vidieť niečo zaujímavé v Bruseli predtým, než sa vrátite domov. Teraz budeme musieť trošku zrýchliť tempo, pretože tu máme veľa bodov na programe. Pán Ernesto Socho je tu. V prípade petície 570 lomeno 2013 o korupcii v Rumunsku. Vítam vás a odovzdávam vám priamo slovo na 5 minút. Môžem prosím ešte prerušiť, čo je e, potom ďalej s našou petíciou? Čo sa bude s ňou ďalej diať? Nerozumela som tomu, pýta sa petičníčka. Pani predsednička odpoveda, my sme si vás vypočuli, aj stanovisko komisie, kolegovia na verejné výpočutie, ktoré sa bude konať, e, prinesú informácie, ktoré získali od vás, čiže vaša petícia je pre nás všetkých užitočná v dialogu v budúcnosti. Ďakujeme pekne. And, and now I, I'm happy to give... A teraz by som rada ozovzdala slovo nášmu ďalšiemu petičníkovi, a to je pán Socho. Prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja tu zastupujem petíciu pána Socha, ktorý z dôvodu ochorenia sa nemohol e, zúčastniť e, na základe okolností, ktoré sa stali a síce v Rumunsku prišiel o celý majetok, ochorel, podstupuje lekárskú starostlivosť, celý svoj majetok asi 2 milióny eur investoval v Rumunsku a o tento majetok prišiel. Budem stručný. Ja sa budem venovať len najhorším, najzávažnejším veciam. Pán Socho bol zapojený do 11 procesov, je náročné to zhrnúť za 5 minút. V roku 2000 v Rumunsku založil firmu, išlo o pílu v regióne kara Severin um, chcel exportovať drevo od začiatku, bol klamaný napríklad e, právnym poradcom príslušnej obchodnej komory v Rumunsku. Opakovane sa odčerpávali prostriedky z fondov firmy do cudzích rúk. Od roku 2002 pán Socho si všimol, že sa niečo e, deje, podnikol právne kroky, e, bol zastupovaný, ale boli mu, bolo mu odopierané e, konfrontovať sa s dôkaznými prostriedkami, potom jeho splnomocnenie urobené pred notárom bolo zamietnuté. On však urobil policajné vyhlásenie, ktoré bolo malo plnú právnu silu. Um, Súdca v Rumunskom upovedal, povedal, že nemôže takýmto spôsobom vyhrať proces. Potom bolo žiadané o, o úplatok vo výške 24 tisíc eur. Menežeri a celá spoločnosť sa zúčastňovali na tomto procese, však pán Socho nikdy nebol pozvaný, nemohol sa obhajovať. Napríklad tu bola žaloba v prípade mm, krádeže 4 tisíc eur e, podpisy boli falšované, e, orgány sa neprimeraným spôsobom správali. Pán Socho bol e, vyzvaný do Bukurešti sa dostaviť. Nasledovala žaloba na osobu najvyššieho policajného úradníka, ale celá vec zmizla v nejakom tmavom šuflíku. Zdá sa, že policia a generálna prokuratúra idú ruka v ruke. Jeden z prokurátorov dokonca nemohol zastupovať túto vec, pretože sa ukázalo, že je na ňo podaná taktiež žaloba. Vidíte, že závažnosť celého konania bola stále spochybňovaná, napríklad podklady pána e, Socha e, neboli v obchodnom registri vôbec zverejnené, iba tie údaje, ktoré sa týkali jeho manažérov, čiže pán Socho nepodplácal ani policajtov, ani prokuratúru, systematicky mu bol odopieraný prístup k spravodlivosti a to len preto, lebo všetci um, spolupracovali na tej druhej strane a síce policajní úradníci, obchodná komora a tak ďalej. Toto um, je plne v súlade so správami komisie o boji s korupciou v Rumúnsku. V súčasnom období pán Socho um, sa obrátil na Adriana Staseho, vtedajšieho premiéra, ktorý neskôr bol sám odsúdený kvôli korupcii z dôvodov uh, rozdelenia kompetencií odpovedal, že nie je uh, zodpovedný za túto tému v roku 2005 španielské veľvyslanictvo um, vytvorilo uh, spis a naštartovalo svoju aktivitu, avšak neboli úspešní vo viacerých inštanciách. V roku 2005 španielské veľvyslanictvo štátnemu sekretárovi uh, prezidenta predložilo kompletnú zložku s informáciami v roku 2006. Zástupca generálneho prokurátora toto pri, túto vec pridelil Temešvárskému súdu v roku 2009, čiže o tri roky neskôr vo sfalšovanom oznámení e, bolo uvedené, že e, sa má e, otvoriť súdny proces, avšak tento proces sa nikdy nekonal. najhoršou vecou je, že paralelne v tomto čase Rumúnsko pristúpilo do EÚ. Pán Sochov vyzýva Európsky parlament, aby sa vyjadril a aby potvrdil, či celý tento výsledok um, stavu veci je dvo- dopadom korupcie v Rumúnsku. Myslí si, že boli porušené jeho práva na základe článkov 20 a 47 Charty základných práv Rumunskej rady by to mali uznať. Prosí o to, aby bolo začaté nezávislé vyšetrovanie zo strany EÚ, aby dostal možnosť um, žiadať žalobou o náhradu škody a žiadaj o to, aby ste mu odpovedali na otázku, čo môže urobiť európsky občan, ak mu je uh, zabránené k prístupu k spravodlivosti v európskej krajine. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. A teraz odovzdávam slovo komisii. Pani Dejega De eh, ju tu zastupuje teraz. Ďakujem. Merci, madame la présidente. Bonjour. Ďakujem pekne, pani predsednička. Úvodom by som chcela eh, poďakovať eh, predkladateľom za petíciu E, veľmi ma mrzí, že pán e, Socho e, stratil značné prostriedky. Žiaľ, ako sme už vysvetlili, v písomnom stanovisku komisia tu nie je príslušná. Nemôžeme e, začať e, konania proti rumunskému štátu, lebo nie je to záležitosť Európskej únie, ale e, veľmi nám záleží na tomto prípade a ostatných obdobných prípadoch, o ktorých pravidelne dostávame informácie, ako uvádzate vo svojej petícii spomínate o tom, že Európska komisia monitoruje korupciu naozaj pravidelne monitorujeme reformu súdnictva a boj proti korupcii v Rumunsku. Ide o mechanizmus spolupráce a verifikácie. Tento mechanizmus bol zavedený v Rumunsku počas pristúpenia v roku 2007 a v tom čase boli pripravené aj e, reformy súdnictva v snahe bojovať proti korupcii, mechanizmus e, e, verifikácie vychádza z viacerých e, referenčných e, hodnôt. E, odbory komisie sa venujú tejto problematike. Viackrát počas roku zvykneme vycestovať do Rumunska. Spolupracujeme s ostatnými členskými štátmi s tým, aby sme sa uistili, že E, pri reforme súdnictva a v boji s korupciou sa e, dochádza prepačte, k pokroku. Schvalujeme aj príslušné odporúčanie, vrátanie odporúčanie pre Rumunsko. Najnovšie boli e, prijaté v januári 2015, iba pred niekoľkými mesiacmi v roku 2013 pokrok bol výraznejší ako v roku 2014 Avšak sa podarilo zachovať pozitívny e, celkový trend e, v zmysle zvyšovania profesionalizmu e, pracovníkov súdnictva a boja proti korupcii na najvyššej úrovni. Na druhej strane treba ešte viac posilniť tento pokrok s tým, aby sa stal definitívny E, napriek e, e, uvedenému konštatujeme, že treba uplatňovať systematickejší prístup, čiže aby som to zhrnula, dosiahnuť, podarilo sa dosiahnuť značný pokrok, napriek tomu korupcia ešte stále existuje. Na najvyššej úrovni bolo obvinených viac ako 100 osôb, vrátane ministrov, poslancov, E, dokonca 25 e, e, sudcov, sudov prvostupňových stupňov. Je tu ešte veľa práce a komisia hodla naďalej pokračovať v podpore Rumunska. Pokiaľ ide o tento mechanizmus monitoringu a verifikácie, Mm, pripravili sme odporúčanie pre Rumunsku aj v zmysle zdokonalenia eh, súdnictva a posilnenia boja proti korupcii. Ako ste správne uviedli, korupcia mm, spomaluje hospodársky rozvoj tejto krajiny a aj v svetle uvedeného eh, tiež sledujeme mm, úspechy Rumunska E, vo svojej petícii spomínate aj finančné mechanizmy. Môžem vás ubezpečiť, že finančné nariadenia a nariadenia na štruktúrálnych fondoch e, počítajú s e, internými a externými kontrolnými mechanizmami a auditom a v prípade, že sa zistia Ehm, systémové chyby eh, pri nehospodárnom eh, zobchádzaní s eh, prostriedkami. Takéto hm, platby sa môžu pozastaviť, prípadne vziať späť. A hm, túto by som chcela ukončiť svoju svoj príspevok. Ďakujem veľmi pekne a teraz hm, otváram možnosti pre diskusiu kolegov, predovšetkým kolegyňa Sklubin Bao. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne vítam eh, Ernesta Sahu a eh, mm, sprievod. Domnievam sa, že chceli by sme eh, vidieť viac zo strany komisie komplexné vyšetrenie s tým, aby sa mm, napravili práva občanov, ktoré boli porušené E, počuli sme niekoľko všeobecných poznámok, e, e, nereagujú však na konkrétne požiadavky občanov. Pán Socho bol prosperujúcim podnikateľom, snažil sa o rozšírenie medzinárodného rozmeru svojho podnikania a zbankratoval nie vďaka objektívnym trhovým podmienkam. Ide tu o problém, e, o ktorom veľmi dobre vieme. E, vo vlastnej správe komisie sa poukazuje na e, Rumunsko v súvislosti s rozbujnelou korupciou a problémami v súdnictve. A to aj napriek prísnemu monitoringu E, e, je tu výzva, aby sa e, viac skúmali straty záujmov medzi predstaviteľmi súdnictva a exekutívy v snahe posilniť boj proti korupcii, najmä na miestnej úrovni. Toto som zobrala zo správy za rok 2000 14. E, v roku 2015 hovoríme o väčšom pokroku, ale e, v skutočnosti to nepodporuje. Pán Socho e, zbankratoval kvôli týmto problémom. Dúfam, že komisie vyhlasí, že je ochotná prešetriť tento konkrétny prípad a to by bolo dobre e, e, aj pre e, tisícky ďalších ľudí, ktorí utrpeli škodu, ale dostali tú možnosť vystúpiť pred týmto výborom. Je tu reakcia zo stáleho zastupiteľstva Rumunska, ktorá tvrdí, že chýbajú dostatočné podklady na dôkladné prešetrenie Eh, chcel by som eh, upremiť vašu pozornosť, že pán Socho donesol so eh, sebou celý spis. Vidíte tu všetky potrebné podklady. Jeho právnik počas 5 minút predložil iba najdôležitejšie informácie, ale všetky údaje sú obsiahnuté v tomto spise. Nemôžeme sa tvariť ako mŕtvý chrobák, ide iba ide o vrchol ľadovca. E, e, trpia e, viacerí občania a nestačí sa vyhovoriť vo všeobecnosti a povedať, že je dosiahnutý pokrok. Potrebujeme konkrétnu reakciu pre pána Soha. Ďakujem pekne. A teraz pán Itur Gajs. Poprosím vás, aby ste boli e, maximálne struční, nie viac ako dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. vidím, že situácia vo výbere pre Peti, výbere Peti sa mení. Ja som bol členom tohto výboru e, 10 rokov a chcel by som pozdraviť svojich e, bývalých e, kolegov e, v tomto výbore vieme, ako e, vyzerala situácia e, s petíciami e, pred rokmi, ale teraz ide o petíciu európskeho občana, španielského občana, ide o osobnú tragédiu pre neosobne, ide o podnikateľskú tragédiu. Pán uh, uh, Sohas uh, sklamal systém, ktorý by mal byť legálny, spravodlivý, systém uh, členského štátu únie. Rumunsko uh, v tomto zmysle by sa nemalo odlišovať od ostatných členských štátov únie. Uh, ako povedala kolegyne, máme viac ako e, e, dostatok e, dôkazov o tom, že sa s pánom Sochom nesprávne, nespravodlivo zaobchádzali a že v Rumunsku boli porušené jeho práva. Pán Socho je náš dnešnou obeťou, alebo mohli ísť o akéhokoľvek iného občana alebo podnikateľa z Európskej únie v Rumunsku. Takže veľmi stručne, pani predsednička. Chcel by som povedať na Margo Európskej komisie, že je tu zjavný rozpor. E, počuli sme, že Európska komisia nie je príslušná na riešenie tejto záležitosti. Avšak E, komisie e, nám vysvetli, čo všetko e, robí v Rumunsku, vysvetli výboru petí, aké šetrenie tam realizuje, že sa komisie zúčastňuje všetkých týchto aktivít. Domňujem sa, že vaše návštevy do Rum- v Rumunsku by mali zahrnúť aj túto petíciu. Práve toto sa vám snažil vysvetliť pán Soho počas uh, E, e, tohto verejného zasadnutia výboru pre petície. A záverom, pani predsednička, e, chcel by som požiadať tento výbor o niekoľko vecí. Predovšetkým, aby ste uzatvárali túto petíciu. Po druhé, chcel by som vyzvať rumúnske úrady, aby sa dostavili pred výbor pre petície. Tak tomu bolo viackrát, keď som ja pôsobil v tomto výbore pre, e, e, danských, e, španielských, gréckých orgánov vystupovali v našom výbore, keď sme riešili takéto závažné prípady. Takisto by som chcel vyzvať Európsku komisiu, aby poskytla komplexnú náležitú odpoveď na argumenty uvedené v petícii pana Zohu aby sa e, neobmedzila na nejaké všeobecné konstatácie ohľadom svojej činnosti v Rumunsku. Myslím si, že Európska únia by mala zaslať e, v mene výboru pre petície e, list rumunskej vláde, rumunským orgánom vrátane predstaviteľom súdnictva, v ktorom vysvetlí, čo všetko sa deje v našom výbore, že sme znepokojení prípadom pana Soha a v žiadnom prípade netreba uzatvárať túto petíciu s tým, aby sme zistili, ako sa bude e, e, vyvíjať situácia a ako budú reagovať rumunské úrady. Trvám e, na tom, že nesmieme uzatvoriť túto petíciu, kým sa nám nedostanú náležité vysvetlenie rumunských úradov o tomto prípade Ďakujeme veľmi pekne. Máme ešte troch prihlásených. E, súhlasíte s tým, aby som e, uzavrela e, zoznam pán Rubega, pán Marten a pán tedy Brachas. Súhlasíte s tým, že potom uzavriem ten zoznam? Pán Rebega, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dovolte mi vyjadriť svoje polutovanie nad, tým, na to stratou, ktorú zaznamenal pán Socho, ale do, upresním pár vecí. Firma bola založená v roku 2000 a odvtedy v Rumunsku e, sa konali viaceré reformy. K tomu patrí napríklad aj dôležitá reforma v justičnom aparáte, to komisia aj samotná priznala. A v poslednej správe o pokroku ohľadne verifikácie sa to jasne spomína, že Rumunsko je momentálne na správnej ceste. Druhá vec, a zastúpenie Rumunska poskytlo odpoveď zo strany patričných orgánov. Uviedlo sa, že by tu neboli žiadne e, rukolapné dôkazy. A takisto všetky možnosti odvolania boli vyčerpané Možno by bolo bývalo dobré, ak by tu došlo k odvolaniu na Európsky súd pre ľudské práva a došlo by tu napríklad o, súdilo by sa tu ohľadne porušovania dohôd. Urobilo sa takto? Áno? Ak áno, tak aká bola odpoveď? Máme tu takýto proces verifikácie v Rumunsku, ale ak by to zišlo z európskej úrovne, tak by to jednoducho bolo proti dohodám. Máme tu mechanizmus kooperácia a verifikácie, kde sa vlastne počíta s takouto úpravou a komisia pokázala na všetky výsledky a tieto výsledky pokazujú na to, že sa to celé uberá správnym smerom. Je mi ľúto, že pán Socho prišiel k takej veľkej strate, je mi to veľmi ľúto, ale chcel by som ho požiadať a možno požiadať nás všetkých, aby sme všetky inštitúcie brali vážne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dojde e, ďalší rečník, pán Martin, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Nehodnotíme tu fakty, na to tu nie sme my príslušní ani kompetentní, ale a vypočuli sme si predkladateľa, vypočuli sme si komisiu a čo ma tak upútalo je to, že komisia berie na vedomie, že korupcia je v Rumunsku, ale komisia jednoducho nereagovala na žiadosť pána Socha. On poukázal na porušenie svojich práv a Rumunsko nerešpektuje jeho práva, nerešpektuje prístup k férovému súdnemu sporu, aby boli predložené všetky dôkazné materiály, aby sa poukázalo na to, že je vlastne obeťou podvodu a krádeže. Týmto vlastne boli pošliapané jeho práva. A tu z toho schádzajú nejaké pochybnosti. A ak sú pochybnosti, tak jednoducho obeď má vždy e, prednosť a právo musí byť uprednostnená. Ja nie som teraz v stave všetky tieto dokumenty preskúmať, ale je to úloha komisie požiadať, aby takýto špecifický proces preskúmania začal v prípade predkladateľa žiadosti ak sa globálne bude reagovať na korupčnú situáciu v Rumunsku, tak jednoducho sa nemôže z toho odvodiť nejaká, nejaký prieskum takéhoto konkrétneho prípadu. Ale my sme zodpovední za vnímanie takého komplexného obrazu. Iba takýmto spôsobom môžeme poukázať občanom, že my sme kontinentom, kde majú všetci občania svoje práva a preto by táto petícia mala byť ponechaná otvorená. A keď žiadame nový proces za Rumunsko, kde sa majú brať tieto práva na vedomie, tak treba preskúmať tento prípad predkladateľa petície. Ďalší rečník. Ja viem, moje meno je ťažké. Skúste ma teda volať Terry, to nie je problém. Ja sa obratím na komisiu. Ja som ja súhlasím s tým, čo povedal pán Marta a čo povedal kolega Lito Gajze a ostatní. Myslím, že nestačí, ak povieme, že vo všeobecnosti sa situácia zlepšila v Rumunsku. Máme predsa dočinenia s občanom Európskej únie, ktorý prišiel k nám, či to bolo v roku 2000 alebo včera, to je jedno. Je to jednoducho nespravodlivosť. Možno Možno si komisia myslí, že nemôže začať takéto preskúmanie. Možno má aj právo, ale komisia môže žiadať, aby rumúnska vláda začala konkrétne vyšetrovanie tohto prípadu a komisia môže žiadať, aby reagovala rumúnska strana a preto táto petícia musí byť otvorená a musíme čakať na reakcie a potom môžeme až reagovať my. Pán Socho skutočne má pádne argumenty, závažné argumenty a musíme jednoducho si vypočuť, čo k tomu povie rumunská vláda. Ani nie tak komisia, ale vláda. Čo nám povie vláda k tomuto prípadu. Ale komisia to musí jednoducho žiadať priamo, v prospech občanov, pretože toto je výbor pre petície pre občanov Európskej únie. Ďakujem pekne. Viete, že už nemáme čas, máme ďalších kolegov, ktorí sa prihlásili a ja som jednoducho už zastavila tento zoznam možnosti prihlasovania sa a teraz dostaneš slovo. Právnik pána Socha, máte minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, čomu ja nerozumiem je, že komisia ktorá vlastne teoreticky má byť zastancom práv, že ona tu vlastne chráni štáty, hoci vlastne by mala dodržia- dbať o to, aby sa dodržiavali zmluvy a mala by, mala by jednoducho pracovať v prospech občanov. Podľa môjho názoru komisia plní iba politicko burikratickú funkciu, ale nerobí to, čo by vlastne mala robiť. To znamená, mala by byť takým garantom tých dohôd o Európskej únii. A preto by som považoval za správne, ak by komisia stala názor, že generálny tajomník komisie by mal napísať list, kde sa bude venovať tejto téme a by sa tu poukázalo na porušenia článkov 22 44. To je jediná možnosť, akým spôsobom sa dá zabezpečiť prístup k justícii v týchto okolnostiach. A v neposlednom rade, vážené dámy a páni, tým už sa dostávam ku koncu. Čo mi tu skutočne robí starosti, je skutočnosť týkajúca sa správ Rumunska, pretože ak kom, dokumenty nechceme, tak tie sa môže jednoducho, môže sa urobiť to, aby sa tieto dokumenty stratili. Takže potrebujeme nejaké nezávislé miesto, stranu, ktorá by to preskúmala. To je veľmi delikátna záležitosť a ja by som bola rada, ak by ste počúvali to, čo ja hovorím, aby ste jednoducho mohli vašemu klientovi tento, toto posolstvo sprostredkovať je to veľmi náročná, delikátna záležitosť a my súcitíme s pánom Sochom, ktorý si vlastne vytrpel veľa. Ja navrhujem následovné. My tu v tomto výbore dáme mandát sekretariátu, aby sa jednoducho dali do kontaktu s právnymi službami Európskeho parlamentu, aby možno našli určitú cestu riešenie v tomto konkrétnom prípade a zároveň samozrejme tá petícia zostane otvorená Možno by sme mohli napísať list v mene nášho výboru eh, všeobec generálnemu prokurátorovi komisie a uvidíme, čo vlastne nám povedia teda právne služby, aby sme vedeli, ako budeme môcť postupovať ďalej. A takisto by sme mohli napísať aj list stálemu zastúpeniu Rumunska a požiadať, aby kompetentné orgány sa vyjadrili k tejto konkrétnej veci, k tomuto konkrétnemu prípadu. A toto je vlastne to, čo ja momentálne teraz vnímam ako nejakú možnosť postupu ďalej. Ja vidím, že možno nie ste spokojní, ale toto je jedna z možností, ktorá mi teda napadla a v tejto chvíli vám ju ponúkam ako riešenie. Takže ďakujem veľmi pekne a už nemôžem pokračovať v tejto téme, pretože máme zasa ďalší program. Želám vám bezpečnú, bezpečný návrat domov do Španielska a poprosím vás, sprostredkujte pánovi Zochovi naše pozdravy v mene európskeho pozdravu a volených poslancov. Ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 12 my už sme hovorili o stanovisku o pokračovaní Európskej iniciatívy občanov Right Water. Margaret, súhlasíš so mnou, že už o tom nemusíme hovoriť. Jediná vec, ktorú by som ja chcela spomenúť, je, že postup je nasledovný. Lehota na predkladanie je 17. apríla na poludne, čo je zajtra o 12. a budeme hlasovať o tomto stanovisku tu v tomto výbore 5. mája a my dôverujeme, že to stanovisko bude veľmi dobre. Stručne mi dovolte jednu vetu, pretože ja sa chcem poďakovať. Ja už som predbežne sa stretla s tieňovými zástupcami. Ja pracujem s ľuďmi, chcem sa poďakovať pánovi Naďovi, on tu síce nie je, ale on mi zaslal dobrý list, ktorý som ja dostala dnes do poludňa alebo včera. A je to konštruktívna spolupráca a teším sa na pozmeňujúce návrhu a plánujeme tieňové stretnutie na úrovni tieňových spravodajcov, takže to bude moja pripomienka, to je všetko z mojej strany a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Fantastic colleague. At the next item. Excellent, thank you very much. And uh, now let's move to the next opinion. A teraz sa posunieme k ďalšiemu názoru. Peter, pomôžte nám prosím. Aj kolega Nači je neprítomný z dôvodu choroby, bol by tu býval inak rád s nami. Ďalší rečníci hovoria bez mikrofónu. Som si istá, že dosiahneme dobrú spoluprácu pri vypracovaní tohto stanoviska a teraz stanovisko k občianskej iniciatíve Dúfam, že by som menom mohla e, tohto petičníka preniesť, e, predniesť správne. 23. apríla je konečná lehota na predkladanie pozmaňovacích návrhov a 22. septembra sa bude e, hlasovať v AFKu. Ja si nemyslím, že by sme museli o tom diskutovať. Ja som vám len chcela predstaviť tento plán. A okrem toho ešte navyše k týmto lehotám, ja som teraz rada, že môžeme dnešné dopolednejšie rokovanie uzavrieť a uvidíme sa opäť o 15. popoludní. Ďakujem.